Otváram schôdzu. Máme tu e, rozdané zápisnice včerajšej schôdze. Sú k tomu nejaké pripomienky? Vidím, že nie. Takže e, je tým zápisnica schválená. A pán Ribero Castro k rokovaciemu poriadku, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ospravedlňujem sa